Takže týmto je protokol schválený. Od oznámenia dvaja poslanci ohlasili svoje odstúpenie pani Diana Wallis, ktorá od 1. februára 2012 sa vzdáva svojho mandátu. Chcem sa poďakovať pani Wallis za dlhoročnú konštruktívnu prácu pre Európsky parlament. Pán Proinčas de Rosa mi oznámil, že od 2. februára 2012 už nebude poslancom Európskeho parlamentu. To isté platí aj pre pána de Rosu, čo som povedal. Ďakujeme mu. Chcem sa mu potom neskôr aj osobne poďakovať. Berieme to na vedomie v súlade s článkom 4, odsekom 1 a 3 rokovacieho poriadku. Konštatujeme, že tieto posty sú teraz voľné k tým dátumom, ktoré som uviedol. Pán Vile Itele mi oznámil, že sa stal členom dvora auditorov. Parlament to berie na vedomie a podľa článku 4 odsekov 1 a 4 rokovacieho poriadku je kreslo pána Vile Iteleho od 1. marca 2012 voľné